samotná, e, samotná rozpráva k prvému bodu dnešného poobedného programu. Ešte chcem povedať, že zapisnica zo včerajšieho stretnutia je už k dispozícii. Sú tam nejaké pripomienky? Ak nie, tak